USA, že budú vyvodené všetky závery po tejto kríze a že budeme konať zodpovedne pre našich občanov a podnikov. podniky. Ďakujem. Thank you, Commissioner Barnier. Colleagues, the debate on... Ďakujem, pán uh, komisár. Pokiaľ ide o ratingové agentúry, uh, uzatváram rozprávu, kolegovia, a dostávame sa k ďalšiemu bodu programu, a to je správa pána Klinca verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť. Vidím, že pán spravodajca je prítomný a hneď mu na 4 minúty udelujem slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, keď mám hovoriť 4 e, minúty, tak budem musieť byť asi stručnejší e, na záver, aby som nepresiahol tento čas. Táto smernica o cených papierov, papieroch e, pôvodne bola zostavená v roku 2003 a už vtedy Eh, bol eh, zámer eh, prepracovať ju v roku 2009. To sa udialo. Táto smernica sa týka vytvárania prospektov, pokiaľ ide o verejnú poniku cenných papierov a ich schvalovanie na regulovanom trhu EÚ. Terajšia revízia sa v zásade týka technických aspektov a ide o odstránenie právnej neistoty a od odstránenie neprimeraných požiadaviek. Kolegom a kolegyňam, ktorí spolupracovali na tejto správe, chcem poďakovať tieňovým spravodajcom. Dobre sa mi s nimi spolupracovalo a takisto s komisiou. Bez tejto dobrej spolupráce by sa mi nepodarilo dostať sa k prvému čítaniu za menej ako 10 e, mesiacov. A to s úspechom. Dohody, ktoré e, sme dosiahli v trialógu, vám k krátkosti e, vymenujem a E, bude to 8 základných bodov zhody. Poprvé, našim cieľom bolo, aby práve pre malé a stredné podniky sme umožnili prístup ku kapitálu a uľahčili ho. Viete, že v Spojených štátoch e, aj u stredných vrstiev je e, oveľa vyššie percento financovania trhu. U nás je to oveľa menej, menej zvykle. My skôr používame úvery. Chceme, aby aj malé podniky E, mali možnosť využiť tento segment trhu a preto sme tu stanovili e, alebo hovorili o e, výraznej hodnote tohoto segmentu pre malé a stredné podniky zvýšenie z 2,5 miliónov eur na 5 miliónov. Ide po druhé aj o ochranu investorov. Ide nám o to, aby tu bolo toto uľahčenie aby e, malý e, investor e, bol dostatočne ochránený a preto tá hraničná hodnota pre výnimku povinnosti zverejňovania bola zvýšená na 50, z 50 tisíc na 200 tisíc kusov. Takisto otázka znie, ako môžu spolupracovníci podielať sa na akciovom kapitáli firmy bez toho, že by táto E, znamenala e, nákladné zverejnenie prospektu, takže e, zľahčenie tejto povinnosti pri podielnickom programe zamestnancov, a tu sme zaviedli doložku o proporcionalite, nepotrebné zver- povinnosti zverejňovania sme škrtli, ale takisto musí byť určitý základný dokument, aby z tohoto podielu mohli spolupracovníci profitovať, aby e, vedeli, čo dostávajú a tiež sme zabezpečili, aby podniky, ktoré sú kvotované e, na burze tretej krajiny mimo EÚ, mohli byť oslobodené od povinnosti zverejňovania, pokiaľ e, svojim zamestnancom ponúkajú akcie, keď pri povinnostiach zverejňovania dokážu, zverej, dokáza, dokážu uh, transparentnosť. Ďalší štvrtý bod sa týka tzv. E, zhrnutia prospektu. Ten prospekt si môžete predstaviť, že je to veľmi e, voluminózny e, materiál, ktorý má stovky strán, ale aj samotné zhrnutie v tomto dokumente má nejakých 50-60 strán a my chceme, aby tento, e, toto zhrnutie sa stenčilo na také kľúčové investičné e, informácie, alebo ako to poznáme u klasických investičných fondov, tie kľúčové investičné body. Komisia chcela len zabezpečiť, aby v, tejto, v tomto zhrnutí boli naozaj len kľúčové informácie. My sme sa teraz dohodli na tom, že to zhrnutie ako také necháme v rovnakej forme, ale súčasne zabezpečíme, aby kľúčové informácie spočívali v tom, e, v zmysle smernice, e, aby boli fixne stanovené aj v rámci úrovne číslo 2. Tým pádom sa to stenčí z tých 80 strán možno na 20 alebo 30 a tým pádom by sme vytvorili určitú čitateľnú verziu, hlavne pre malého investora. Myslím si, že to je dôležité aby e, ten malý investor e, sa v tom nestratil. Po tretie, otázka ručenia. Dôležité je, keď takýto prospekt sa zostaví, kto ručí. Predsedajúci prerušuje e, rečníka. Musíte byť stručnejší, nemáte už čas. Budem teraz naozaj hovoriť rýchlo. To ručenie, kto ručí za obsah, pokiaľ ide o, o to, keď prostredník používa ešte e, tento, tento, tento prospekt. Táto povinnosť prospektu končí vtedy, keď e, skončila lehota alebo keď začalo obchodovanie podľa toho, ktorý z týchto termínov nastane neskôr. Po siedme, revízna doložka, rovnako ako pri prvom pokuse, aj teraz po piatich rokoch e, práce na tejto smernice musí byť znovetovne preverený. A posledný bod, veľmi rýchlo, ale veľmi dôležitý bod. Máme tu prvý dokument, ktorý sa už riadi zmluvnými e, ustanoveniami z Lisabonskej zmluvy, bol, bol uspôsobený a v neposlednej miere e, je, e, sa nám podarilo pod vplyvom predsedkyne výboru EKON reagovať úspešne. Dostali sme predlženie po práci komisie a súčasne sme sa my zaviazali, keď to inak nepôjde e, v rámci e, čo najurgentnejšieho e, súrneho obdobia. To preveríme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslanci, keď som 13. januára bol vypočutý pred tým, ako som bol vymenovaný komisárom vašim parlamentom, tak som povedal, že bude lepš- budú lepšie chránení investori, že budú znížené náklady pre hlavne malé a stredné podniky, ktoré predstavujú 80-90 hospodárskej činnosti. E- v rámci jednotného trhu. Takže som rád, že parlament hneď od prvého čítania schválil toto preskúmanie smernice. Je to pozmenená smernica, ktorá zjednodušuje vydávanie e, cenných papierov a zlepšuje taktiež prístup na kapitálové trhy a podporí aj vnútorný trh kapitálov. Pri vyjednávanie o tejto smernici bola vynikajúca spolupráca medzi parlamentom, rady, aj komisia tu zohrala svoju úlohu. Takže v mene komisii, komisie sa vám chcem naozaj poďakovať pán Klinc, pán spravodajca aj výbor Ekon za účinnú prácu a dobrú spoluprácu. Nám vyhovuje kompromis, ktorý teraz máme na stole. E drží sa pôvodného návrhu. Smernica z roku 2003 o prospektoch e, stanovila harmonizované pravidlá pre európske podniky, ktoré e, vydávajú cené papiere. Je tu e, veľká novinka, keď je prospekt schválený v jednej krajine, tak potom platí v celej EÚ, ale prípad, príklad z roku 2003 mal byť zlepšený, aby bola lepšia právna istota, účinnosť prospektov a taktiež zníženie administratívnych nákladov. A preto vďaka vám a vďaka tomuto e, prepracovaniu niektoré e, výkazníctvo bude zjednodušené pre, e, na, pre niektoré výrobky. Výsledok a kvalita prospektu budú zlepšené a je to jasnejšie v prípade, kedy podniky predávajú prostredníctvom sprostredkovateľov alebo ak ide o e, podielnické programy e, zamestnancov. A potom e, duplicita e, bola taktiež odstránená. To je výsledok našej spoločnej práce. Je to teraz vyvážený, e, vhodný dokument, ktorý reaguje na mnohé otázky investorov na e, kapitálových trhoch, či už ide o malé a stredné podniky alebo o veľké e, dlho fungujúce podniky. Toto je jasný signál, že EÚ e, sa drží e, zjednodušenia, a znižovania administratívnej záťaže a pritom zlepšuje úroveň ochrany investorov. A preto som sa chcel opäť poďakovať, e, pán spravodajca, aj za to, že ste schválili tento dynamický kompromis v záujme zjednodušenia, hlavne v záujme malých a stredných podnikov na celom území EÚ. You, our... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz mal vystúpiť pán Bodu, ale ho tu nevidím, takže dám slovo rovno pánovi Fejovi. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, chcel by som najprv povedať, že vo výbore EKON sa skutočne odvedla výborná práca. Všetci členovia výboru sa zapojili do tej práci. Chcel by som oceniť aj nášho spravodajcu, pána Klinca. Vďaka tomu bolo možné skutočne dosiahnuť dobrý výsledok. Keď hovoríme o prospektoch, tak hovoríme samozrejme aj o bezpečnosti na trhoch, hovoríme o tom, čo robíme pre verejnosť a hovoríme o lepšom prístupu prístupe k investíciám. Niekedy vzniká určitý konflikt medzi potrebnou ochranou spotrebiteľa, ako aj medzi potrebnou ochranou investorov. A tu sa podarilo skutočne tieto dva faktory vyvážiť. Niekedy tie riešenia nie sú identické, ale to, čo je dôležité teraz na záver, sa podarilo sa zamerať všetkým na potreby malých a stredných podnikov. Povedalo sa, že je dôležité chrániť aj malých investorov. To znamená, že je tu väčšia jasnosť, je to všetko jednoduchšie, sú prehľadnejšie aj tie výnimky a takto vznikajú nižšie náklady pre podniky. Pričom musím povedať, že sa podarí znížiť administratívne zaťaženie. Pri trilógu je to tak, že Rada, parlament a komisia síce nie sú rovnakého názoru, ale určite sa podarí sa zamerať na tie pozitívne aspekty. A takto sa podarí zlepšiť trhy v budúcnosti v Európe. Ďakujem pekne. To bol pán Fejo za EPP a teraz za SND pani Stiller. Eh, thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán spravodajca, ďakujem aj spravodajcom za ich spolu, spravodajcom spoluprácu. Ja si myslím, že ten kompromis sa podaril dosiahnuť a naša politická skupina je za lepšiu ochranu pre všetkých malých investorov. Ako povedal pán komisár, bol, toto bol aj duch povednej smernice. Dôležité je poskytnúť eh, kľúčové informácie, o tom aj pán Klinc. Dôležité je to mať transparentnosť a jasnosť. Myslím si, že máme tu eh, vyššiu jasnosť, potom je to otázka aj zodpovednosti. Podarilo sa nám eh, vyriešiť aj otázky lehôd a podarilo sa nám objasniť aj ručenie za prospekt keď sa prostriedok upraví nie emitentom. Dôležité je, že máme tu kompromis, je spravodlivý, vyvážený a ho podporuje naša politická skupina. Toto je významný krok. Potom je tu otázka kvalifikovaných investorov, ako aj dohľad nad e, obchodovaním v tretich štátoch. Lepší, lepší dohľad a akcie, zamestnanecké akcie. Toto je, sú nástroje, ktoré tu máme. A potom delegované akty, a spomínal to aj pán Klinc, a ako je ten kompromis tých troch mesiacov, to je veľmi dôležité. Je to pohyb smerom k parlamentu a smernica o prospektu, to je určitá referenčná hodnota pre nás a Rada sa tu síce opiera o iný, inú hodnotu. Čo sa týka zverejnenia prospektu, sa vykonáva elektronicky, potom je to aj revízna doložka, toto všetko vítame. To znamená, že vážený pán predseda a pán spravodajca, naša skupina podporuje kompromis a podporíme ho v prvom e, čítaní, zajtra keď sa bude hlasovať. Ďakujem pekne, pani Stiller. A teraz pán Schmidt za liberálov tiež dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Po tejto finančnej kríze je dôležité mať lepšiu reguláciu finančných trhov a lepšie vedieť, čo sa na nich deje. Ale okrem toho treba dosiahnuť rovnováhu a ja myslím, že sa nezlepší hospodárstvo v Európe, ak, ak nebudeme mať vyvážené návrhy. Chcem sa teda poďakovať e, spravodajcovi Klincovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. On totiž to reaguje na príliš podrobné právne predpisy. Treba zlepšiť aj právnu istotu a zrušiť všetky zbytočné požiadavky, ktoré ťažia malé a stredné, zaťažujú malé a stredné podniky. Pán Klinc spolu s kolegami aj so mnou a mojou frakciou všetci sme spokojní s kompromisom, nechceme vyvíjať príliš veľký administratívny tlak na malé a stredné podniky. A taktiež je tu otázka ochrany spod, e, investorov. To musí, byť, to musí platiť aj naďalej, hovoril o tom aj pán Barne. A hovorilo sa o, aj o tých prahových hodnotách, hlavne čo sa týka e, nových emisí cených papierov a tu sú tie riešenia vyvážené podľa nás a vnútorný trh vďaka tomu bude fungovať. Je dôležité, aby sme vyriešili aj otázku prospektov pre malé a stradné podniky. Je potrebné, aby tie prahy boli uplatňované, rešpektované, aby bolo rozhodnuté o tom, či prospekt bude vydaný alebo nie. A potom je tu otázka tretích krajín a opäť e, prahové požiadavky, čo sa týka e, fondov. Takže v súhrnom, ako povedala kolegyňa e, zo socialistov, chcem sa, za socialistov chcem sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Je to dôležitý krok, ktorý nám umožní zlepšiť situáciu miliónov dotknutých podnikov v Európe. Ďakujem pekne teraz pani Ford eh, za skupinu ECR na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán komisár. Viem, že toto nie je úplne E, e, najdôležitejšia správa, ale mala by byť, pretože smernica o prospektoch je zásadná na regulovanie prístupu ku kapitálu a to je naozaj nevyhnutné pre európsky potenciál hospodárskeho rastu v budúcnosti. Naozaj je e, potešujúce môcť pracovať s tieňovými spravodajcami, ale aj s pánom Klincom. Držal sa pôvodného návrhu komisie a pozície rady, takže tento dokument je nielen dobrým technickým východiskom, ale taktiež kombinuje ochranu investorov a s ľahkým prístupom ku kapitálom pre podniky v Európe. Snažili sme sa zabezpečiť právnu istotu, taktiež e, otázka aktualizácie prospektov. Snažíme sa pomôcť investorom e, tými súhrnmi a kľúčovými informáciami. Teší ma obzvlášť, že tu bude e, zľahčený zverejňovací systém. To pomôže nielen veľkým, ale aj malým a stredným podnikom. E, trhy sú neisté a Ehm, cena e, prospektov niekedy zabráni niekomu navyšovať kapitál a to musíme mať na pamäti, obzvlášť v tomto kontexte. Musíme e, naďalej analyzovať situáciu, lebo, ako som už povedala, je to konkrétne opatrenie, ktoré chce zlepšiť európske podnikateľské prostredie aj e, čo sa týka investícií do budúcnosti. Ďakujem pekne teraz pán Garcia. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi srdečne by som chcel e, privítať vás, pán komisár. Vieme mnohé veci. Vieme, že táto kríza bola akýmsi vírusom, ktorý vznikol najprv v e, oblasti nehnuteľnosti, potom preskočil na banky, potom na hospodárstva a nakoniec tu máme zadlženie štátov a to vedie k ďalším krízovým e, javom. Vieme, že táto kríza nás aj e, stála dosť veľa. Pomoc, e, podpora finančného sektoru 13,5 miliard eur, teda tretina HDP EÚ. Vieme, že jedna, jedna z príčin tejto krízy bol nedostatok transparentnosti inštitúcií, trhov, firiem a E, pri dnešnej téme e, možno tieto témy spojiť. Keď si e, chcete pripomenúť čísla, tak vám poviem, že od roku 2000 do roku 2006 v Spojených štátoch aktíva sa zo štvornásobili a hypotékami sa zo sedemnásobili a v nedávnej minulosti jedna zo známych bank vlastne vôbec nevedela, čo všetko popredávala a ak chceme tuto niečo konštatovať, tak treba povedať, že mnoho tých povinností, ktoré sme dobrovoľne prislúbili e, na stretnutí G20, neboli naplnené. Naozaj to bolo len akési divadlo, akási fantázia a e, slova na papieri neboli pretavené do skutočnosti. E, podľa mňa sú podstatné pre finančný trh tri princípy. Poprvé, tie paneurópske inštancie treba E, treba na, ne, na nich vykonávať dozor zo strany celoeurópskych kontrolných orgánov. Ďalej treba zabezpečiť, aby sa tento vírus ďalej nerozširoval aby tu nevznikali ďalšie cho- e, choroby, ktoré predsa nespôsobili občania, tak občania by ich nemali ani platiť. To je dôležité, e, dôležité konštatovanie. A ďalšia kríza, ktorá príde, by nás nemala zastihnúť takých nepripravených. Potrebujeme odvahu, odvahu a ešte raz odvahu. Ďakujeme pekne. A teraz na minútu pán Kutas. Ďakujem pekne. Pani predsednička, e, zrušiť e, povinnosť dvojitej transparentnosti a taktiež e, prospekty pre e, zniženú burzovú hodnotu. To už je 373 miliónov eur. Musíme myslieť na to, že malé a stredné podniky sú ťahuňom v Európe vytvorili 9,4 milióna pracovných miest medzi rokmi 2002 a 2008. Väčšina pracuje v malých a stredných podnikov. Áno, transparentnosť musí byť e, väčšia, nižšia administratívna záťaž. Takže e, nový Európsky úrad pre cenné papiere a trhy musí koordinovať legislatívu v členských krajinách a platí to aj pre prospekty. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán, predsedajúca. pán komisár, videli, videli, sme tu na európskych trhoch v posledných rokoch obrovské turbulencie. Trpeli nimi mnohí a boli tu veľké straty, takže musíme zabezpečiť, aby investori, hlavne e, malí investori, dostali e, primeranú mieru kontroly v rámci EÚ. Investori by mali mať možnosť získať potrebné informácie na príjmanie rozhodnutí Dobrý, dobrá štruktúra by umožnila európskym e, trhom bezpečnejšie a atraktívnejšie investície a boli by zaujímavejšie pre investorov. Smernica o prospektoch by bola rozhodujúca pri stanovovaní e, investorských noriem naprieč Európou. Tak, ako sme to videli pre, pri smernici UCTIS, rovnako aj tu by mali byť pravidelné revízie dolaďovanie a aktualizácie, aby predpisy boli aktuálne a relevantné. Súhlasím, že určité usmernenia smernice neboli potrebné. Počet povinností, ktoré organizácie musia plniť, by mal byť znížený úžitok investorom e, je zanedbateľný, pričom sú s veľkou záťažou pre podniky ako také. Zoštíhlenie definícií, aby sme sa vyhli problémom pri výklade a definíciách, to tiež by e, ďalej e, jednodušilo tento sektor. Ďalej, pani predsednička, by som chcel poblahoželať našemu spravodajcovi, pánovi Klincovi za jeho vynikajúcu prácu, takisto všetkým tieňovým spravodajcom Verím, že táto správa je vyvážená a proporcionálna. Ďakujeme pán Káza. A teraz pani Esaja, máte sl- e, slovo na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Vážený pán komisár, som presvedčená, že správa o e, revízii tejto smernici je dobr, e, dob, dobrá keď hovoríme o zjednodušení e, administratívneho zaťaženia. E, spravodajca odviedol kus dobrej práce. E, treba myslieť na ochranu investorov, ich právnu istotu, ktorá sa zvýšila. Takisto právny základ bol, jeho rozpetie, rozsah bol zoštihlený. zoštíhlený ten návrh by mal mať takú formu, aby sme sa e, vyhli protichodným e, e, konštatovaniam. Verím, že tá uniformita týchto inštrukcií bude určite všetkým vítaná, pretože sa stávajú tieto predpisy čitateľnejšími. Predložila som pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby všetci investori e, mali rovnaký prístup. Nie vždy tomu tak je, že e, malí investori by vedeli, e, mali rovnaké informácie ako tie väčší. Dôležité je, aby sa to v budúcnosti zmenilo. Investor by mal byť schopný príjmať rozhodnutia na základe jasných a disponibilných informácií. Som presvedčená, že pozmenená novelizovaná smernica prispeje e, e, k dobrému smerovaniu nás všetkých. Ďakujeme pani Eseja. A teraz predchádzame k e, procedúre Catch the Eye. Pos- máme tu troch rečníkov, ktorí požiadali o slovo. Παρέμβαση. Η κυρία Basesko, έχει το Prosím, rešpektujte minútový vyčlenený e, e, limit. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za odvedenú prácu. Návrh komisie zjednodušiť smernicu o prospektoch, e, to zabezpečí lepšiu ochranu investorov a taktiež to poskytuje dostatočné informácie, keď bude zaregistrované a schválené, tak potom to bude platné na celom území EÚ a s cieľom znížiť byrokraciu potrebujeme vhodný právny rámec na odstránenie neistoty, čo sa týka oznámenia o hostovskej krajine môžeme znížiť aj náklady, ktoré nie sú opodstatnené a veľmi vysoké a administratívne breveno môžeme znížiť o 25 do roku 2012. A ešte chcem povedať, že nové ustanovenia budú lepšie chrániť investorov tým, že budú mať možnosť lepšie e, zanalýzovať riziko pred samotným investovaním. Ďakujem pekne, pani teraz pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Transparentnému trhu s cennými papiermi aj otázka ručenia. Tu musíme pre všetkým myslieť na ochranu malých investorov. Čo sa týka ďalšieho predaja cenných papierov, to musí investor vedieť, eh, či tie údaje sú pravdivé a kto zodpovedá za tieto údaje. Ak chceme chrániť spotrebiteľov, malých investorov, je dôležité, aby získali všetky potrebné informácie na to, aby vedeli ohodnotiť ten produkt, v tomto prípade cenný papier a mohli prijať to správne rozhodnutie. Spoločný kapitálový trh Európskej únie, pre ne je dôležité to, aby sa aby sa pripravili spoločné pravidlá tejto oblasti práve dnes, v dobe neistoty a krízy, je nevyhnutné mať potrebnú transparentnosť na trhu s cenými papiermi a takto obnoviť dôveru investorov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz pani Vertman. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Prospekt sa zaoberá verejnou ponukou cených papierov a umožňuje prístup na regulovaný trh spoločenstva. Je určitou formou pasu, či určité povolenka, ktorá umožňuje prístup. Čo sa týka transparentnosti a ochrany, tu vítam skutočne zameranie na malých a stredných spotrebiteľov a podporujem informačnú povinnosť malé a stredné podniky, keď sa uľahčí pre nich e, administratívna povinnosť a zlepší sa prístup na investičné, na investičné trhy. Vidím to ako dobré riešenie do budúcnosti. Ďakujem pekne. Boli ste veľmi stručná, dodrali ste čas a teraz pán komisár Barnier, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa ešte raz poďakovať e, poslancom a poslankyňam za doplňujúce vyjadrenia. Dokument, ktorý bude predmetom hlasovania, je dynamický kompromis kde nemôžu však byť odzrkadlené všetky návrhy, ktoré boli spravené, ale zároveň si myslím, že parlament, pán spravodajca a výbory Júri a ďalšie môžu byť spokojné. Súčasný dokument totiž to je naozaj obohatený vašimi pripomienkami, návrhmi, konštruktívnou kritikou mnohé pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktoré ste predložili aj kolegovia z výboru EKON, sú zapracované hlavne e, čo sa týka rozsahu pôsobnosti smernice, e, sprostredkovanie e, kľúčových informácií, ktoré majú tvoriť súčasť prospektu a taktiež lisabonizácia, ak to tak môžem povedať, tejto smernice o prospektoch. Pán Fejo hovoril o konflikte medzi ochranou investorov a potrebami malých a stredných podnikov, ale chcem mu pripomenúť, že e, vyvážený prospekt bude presadzovaný pre malé a stredné podniky. Taktiež sa hovorilo o tom s mimoriadnom režime pre e, proporčnom režime pre malé a stredné podniky vedzte, že to bude zabezpečené a budeme pritom aj ochraňovať investorov. A ešte jedna vec, o ktorej hovorila pani Esaja. Kvalifikovaní investori a zaobchádzanie so súkromníkmi. My tu jednoznačne e, rozlišujeme tieto dve kategórie na to, aby bola poskytnutá dobrá ochrana, hlavne Eh, jednotlivcov. Komisia môže súhlasiť so všetkými pozmenujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Podporujeme tento dokument. Povedali to aj viacerí rečníci, ktorí vystúpili aj v mene ich skupín. Podporili kompromis mm, sme si istí, že táto smernica naozaj zlepší ochranu investorov a zníži administratívne bremeno pre emitentov a taktiež, že prispieje k vzniku skutočného kapitálového trhu v EÚ. Nemôžeme premeškať túto príležitosť a chcem e, poďakovať aj e, pánovi Margalovi za jeho príspevok, pretože okrem tohto dokumentu, ktorý je skutočným pokrokom, treba povedať, že je tu aj všeobecný kontext, na ktorom sa e, veľmi účinne pracuje v rámci e, balíka o dohľade. Ide tu predovšetkým o transparentnosť. Transparentnosť e, je tu zlepšená, je, e, je to prispôsobené pre malé a stredné podniky, opäť s cieľom ochrániť investorov. Potom je tu zložka dohľadu, to je súčasť dokumentu Omnibus Musíme tu však byť odvážni. Vy ste dokázali tú odvahu prosím tohto dokumentu a myslím, teda dúfam, že sa nám to podarí spolu aj e, s radou. Budeme musieť nájsť podobné dynamické kompromisy v nadchádzajúcich dňoch v prípade e, napríklad hedge fundov, private equity a hlavne veľký projekt európskeho dohľadu. To potrebujeme pre tento dokument, pre ratingové agentúry, o ktorých sme hovorili pred chvíľou, a pre ďalšie témy, ktoré sa týkajú regulácie, kontroly, transparentnosti, aby sme sa poučili z krízy. Za to sme zodpovední. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostane slovo spravodajca Klinc, keďže on už vlastne vyčerpal svoj čas, tak vám dám iba pol minúty na to, aby ste, alebo jednu minútu, aby ste sa ešte vyjadrili. Ďakujem pekne, skutočne iba stručne, pár informácií. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi a kolegom za priateľské komentáre. Som veľmi rád, že váš názor je podobný ako môj. Naša spolupráca skutočne umožnila to, aby sme pokryli viaceré ciele a síce ľahší prístup k kapitálu pre malé a stredné podniky, zároveň znižovanie byrokratickej záťaže, zlepšovanie ochrany investorov a zároveň pokrok pri vytváraní skutočného vnútorného európskeho trhu. Máme tu nové znenie smernice o prospekte, ktoré sa bude, ktoré sa bude revidovať o pár rokov tu sa budeme musieť zaoberať potom aj e, zneužívaním trhu a zlúčiť to s tou príslušnou smernicou. Potom ide o tie nedividendové cenné papiere, ktoré umožnia použiť e, trh mimo Európskej únie ako východiskový emisný trh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Končíme rozprávu na túto tému. Hlasovať sa bude zajtra. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide tu o otázky na ústne zodpovedanie, na radu a komisiu.